a uviesť to na správnu mieru. Ďakujem veľmi pekne. Takže, milí kolegovia, teraz máme na programe vyhlásenie Rady a komisie k Číne. A teraz má slovo Rada, pán Bild. Pán predseda, ďalšia debata, ktorá je veľmi dôležitá. Dnes predmetom je Čína a e, vieme, že v Xinjiangu prebiehajú teraz veľmi závažné udalosti na západnej hranici Číny. To je pozadie, na ktorom sa odvíja táto diskusia. Situáciu sledujú mnohí poslanci, ako aj naše národné parlamenty v Európe. Aj rada vyjadrila svoje obavy, pokiaľ ide o správy z tej oblasti. a žiadame o mierové riešenie situácie. Treba tiež povedať, že pripisujeme veľký význam ľudským právam a že veľmi ľutujeme nielen stratu životov, ale aj zničenie majetku a všetkého toho, čo vidíme a odsudzujeme tých, ktorí sú zodpovední za toto dianie, nech už je to ktokoľvek. Chcem ale využiť túto príležitosť, aby som tu širšie zosumarizoval naše vzťahy s Čínou, s krajinou, s ktorou máme mimoriadne širokú škálu vzťahov a tieto vzťahy sú aj veľmi zložité, komplexné. Keď sme sa v roku 2003 rozhodli vytvoriť tieto vzťahy v rámci komplexného strategického partnerstva, zaviazali sme sa na veľmi e, ambiciózny krok ktorý je odrazený aj v rôznorodosti vzťahov, ktoré máme dneska s Čínou. Komplexnosť prináša príležitosti a taktiež prináša výzvy rôzneho druhu. My sme sa s týmto vzťahom pokúsili dosiahnuť otvorenie až do toho bodu, kde môžeme úprimne hovoriť o všetkých obavách, a veciach, ktoré máme na srdci z oboch strán. Základom takéhoto otvoreného dialogu je spoločný záujem o rozvoj našich vzťahov, spoločných záujmov v globálnom miery a stabilite. Usilujeme o to cez dialog a multilateralizmus, Máme každoročné samitové stretnutia, máme rôzne stretnutia na úrovni ministrov zahraničných vecí. Taktiež máme intenzívny dvojročný dialog o ľudských právach a potom rôzne odvetvové dialógy, ktoré sú mimoriadne dôležité. Máme aj e, Okrem poročného dialógu o ľudských právach máme aj rôzne dialógy o e, rôznych priemyselných oblastiach. Začali sme v roku 2007 rokovania o partnerstve, o dohode o partnerstve a spolupráci. Rokovania pokračujú, ale je aj potenciál na zvýšenie úsilia na oboch stranách v rámci týchto rokovaní. Máme veľmi jasný záujem, pokiaľ ide o rozvoj vzťahov s Čínou vo všetkých oblastiach ako som už povedal, patrí sem aj tá možnosť otvoreného úprimného dialógu o otázkach, kde sú naše hodnoty odlišné a patria tam napríklad ľudské práva, trest smrti a patrí sem aj sledovanie spoločného záujmu, ktorý máme ten, tieto dni. To sú otázky súvisiace s globálnou finančnou stabilitou, s otázkou riešenia výzvy v oblasti životného prostredia a podobne. A patria sem aj dôležité zahranično-politické otázky, napríklad Korejský poloostrov, provokácie Severnej Kórei, situácia v Barme, a veľmi nás znepokojuje to, čo sa tam deje a tieto otázky napríklad sa týkajú aj vývoja v Afrike, kde potrebujeme vlastne tiež spolupracovať. Nebudem tu zachádzať teraz do detajlov, chcem len zdôrazniť obavy, ktoré máme súvisiace s vývojom a s rozvojom. Nechcem tu zachádzať do detajlov, pretože e, sú to veľmi zložité veci a dúfame, že e, mnohé z nich sa budú dať vyriešiť mierovo. Sme pripravení spolupracovať s čínskymi úradmi v týchto oblastiach v otvorenom dialogu, ako aj v iných oblastiach, ktoré sú našim spoločným záujmom a vyžadujú si náš dialog. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne rade za komisiu. Teraz Pani e, komisárka Ashton, nech sa páči. Strategický vzťah s Čínou potvrdzuje aj význam, ktorý mi pripisuje parlament a to, že ste zaradili túto rozpravu do e, ustanovujúceho rokovania. Pokúsim sa veľmi stručne naznačiť pohľad Číny v mene mojej kolegyne pani Ferrero-Waldner, ktorá je tento týždeň na služobných cestách a nemôže tu byť. Nemusím parlamentu pripomínať veľký pokrok, ktorý sme dosiahli vo vzťahoch s Čínou e, za posledných 10 rokov. Hospodárske obchodné vzťahy sa pretvorili, vytvorili sa kontakty medzi občanmi a vidíme rozvíjajúci sa dialog v rôznych tematikách po poslednom majovom samite EU-Čína začali rokovania o novej dohode o partnerstve a spolupráci a dobre pokračujú. Rozvíjajú sa vzťahy na vysokej úrovni. Napríklad minister zahraničných vecí navštívil prezidenta komisie tento rok. Máme dialog v obchode a ekonomike kde Vanky, pod, vicepremier je spolupredsedom tohto dialógu. Potom sú tu rôzne výzvy, ekonomická, finančná kríza, klimatické zmeny, regionálne otázky. To všetko je predmetom nášho dialógu. A súčasne máme veľký záujem o situácii a vývoje v situácii v Xinjiang a v ostatných oblastiach e, Číny Politika otvárania ekonomiky vyviedla mnohé, mnoho miliónov ľudí z chudoby a pomáha dosahovať dôležité miléniové ciele. Ale Čína je obrovská krajina s mnohými výzvami vo vnútri a s mnohými regionálnymi rozdielmi. Sila nášho strategického partnerstva spočíva aj v konštruktívnej otvorenej výmene názorov v otázkach, kde Čína a Európa majú rôzne názory. Môžu to byť rôzne aspekty obchodných vzťahov, ľudských práv. Nedávno sme vyjadrili silné znepokojenie nad nepokojom Xinjiang, stratou životov, vyjadrili sme našu sústrasť a súcit s preživšími obete a žiadame okamžité ukončenie akýchkoľvek aktov násilia a dúfame, že situácia sa vyrieši mierovým, spokojným spôsobom dialógu. EÚ sa snažila v priebehu rokov odovzdať čínskemu vedeniu, sú znepokojení nad situáciou etnických menšín v Číne. Na základe našich často bolestivých skúseností s marginalizáciou, vylúčením a diskrimináciou menšín, ktorú často zažívali, ktoré často zažívali tieto menšiny, my všetci chceme otvorenejšiu, transparentnejšiu Čínu, ktorá koná podľa e, medzinárodných no, ľudskoprávnych noriem a chceme spolupracovať na riešení veľkých víziev. Aby sme to mohli dokázať, musíme viacej integrovať Čínu do medzinárodného spoločenstva a pri rozvoji nášho strategického partnerstva v duchu konštruktívnej angažovanosti. E, e, um- Ďakujem pekne pani baronka Ashton a teraz v mene jednotlivých politických skupín vystúpia ich zástupcovia. Ako prvý v mene skupiny ľudovcov pán poslanec Brok. Dve minúty, nech sa páči. Pán predseda, pán predseda rady, pani komisárka, kolegovia, kolegyne. Chcem sa pripojiť k tomu, čo tu povedali moji predrečníci a ja si myslím, že musíme pokračovať v našej čínskej politike. Všetko to, čo sa urobilo, nechceme ohroziť a napadnúť, ale nesmieme pripustiť ani násilie, či je to násilie voči demonštrantom za určitých okolností, alebo či je to násilie štátu voči občanom. Proste to nesmieme pripustiť, ale pokiaľ ide o Čínu, tak musíme aj pochopiť to, že násilie centrálneho štátu, ktorý nemá pochopenie pre mnohorakosť národnostného zloženia svojho štátu, že to je postup, ktorý vyvolá problém. A preto je tu tá otázka e, kultúrnej autonómie, väčšej kultúrnej autonómie, väčšej možnosti slobody pohybu veci, ktoré súvisia s identitou a jazykom. To sú predpoklady, ktoré dokážu zabezpečiť koexistenciu viacerých národov národností v jednom štáte. A keď si pozrieme Čínu, vždy to viedlo k rôznym výbuchom, násilným akciám. A preto si myslím, že je dôležité, aby sme si uvedomili, že sa ďalej takto pokračovať nedá a preto treba niečo urobiť. Ujgurovia sú vlastne umiernenou sinickou menšinou. U nich vôbec nejde o terorizmus a preto je tu to nebezpečie, tak ako aj v Tibete, úplne inde, ak sa nedohodnete s umiernenými, potom všade číhajú za rohom mladí radikáli, ktorými sa nedá dohodnúť. A vždy je to problém, ktorý súvisí s identitou. sehr schlecht beraten a preto by nemala Čína hovoriť len o teroristoch alebo o tom, že by chceli zničiť ich štát alebo Al-Kaide, ktorá stojí za tým. Myslím si, že to nie je riešenie pre Čínu a preto si myslím, že by sme mali jasne povedať, že takáto politika nie je pre nás akceptovateľná. Ďakujem. Ďakujem Ďakujem pekne, pán poslanec Brok. Teraz za socialistickú frakciu Adrian Severin. Nech sa páči. Ďakujem pekne. E, Čínsky ľud má právo sa nás plne pýtať, prečo na prvom zasadení Európskeho parlamentu v novom voľbnom období máme e, práve situáciu v Číne. A naša odpoveď musí byť jednoznačná. Je to preto, lebo Čína je pre nás veľmi dôležitá. Je to preto, lebo Čína je pre nás veľmi dôležitá teda. A e, nie pretože, že by sme si my mysleli, že chceme nejakým spôsobom dávať Číne lekcie alebo hovoriť jej, akým spôsobom by sa takéto citlivé internet problémy tejto krajiny mali riešiť. Je to práve preto, že Čína je taká dôležitá pre nás, že alebo práve z tohto dôvodu by sme e, veľmi pozorne mali sledovať akékoľvek udalosti, ktoré ovplyvňujú jej e, vnútornú stabilitu. A akákoľvek udalosť, ktorá by bola hrozbou proti jej bezpečnosti, musí byť takisto e, monitorovaná. Tentokrát išlo o ujgurskú etnickú skupinu, ktorá chce mať autonómiu v Číne a sú to samozrejme veci, ktoré sú vždy veľmi citlivé a práve preto rešpektovanie menšinových práv, ľudských práv a vytváranie istého pocitu dôstojnosti a bezpečnosti pre menšinu aj väčšinu v krajine je veľmi dôležitý. Ale menšinové práva nemôžu byť výhovorkou a nemôžu ani nejakým spôsobom odôvodniť separatistické politiky a extremistické spôsoby, ako sa, akým spôsobom sa tieto ciele naplňajú a už vôbec nie zabíjanie nevinných ľudí, ktorí E, patria do inej e, etnickej komunity a pritom zároveň e, je to proste tak, áno. A my teda chceme samozrejme vždy trvať na ľudských právach a tak ďalej, ale zároveň musíme ponúkať čínskej vláde aj spoluprácu, pokiaľ ide o riešenie tejto veľmi zložitej, komplexnej realite ktorá existuje v niektorých našich krajinách. A samozrejme, e, nejaké nadmerné používanie e, sily je nesprávne a my chceme e, takisto požiadať všetkých, aby sa vystriali toho, aby používali menšinové práva ako nejakú zástierku, ktorú využívajú na to, aby v skutočnosti presudzovali svoje geopolitické ciele. Ďakujem pekne, pán Severin. Teraz za skupinu liberálov, pán Vocon, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. My sme dlhodobo kritizovali Čínsku ľudovú republiku za to, akým spôsobom pristupuje e, k etnickým menšinám práve aj Ujguri v provincii Xinjiang e, trpia v Číne e, viac než väčšina ostatných etnických komunít. Čína tvrdí, že nechce nejakým spôsobom rozšírovať svoje územie a skutočnosti vo východnom Turkmenistane, v Tajvane a v ďalších oblastiach pod komunistickým režimom skutočnosti sa snažila rozširovať svoju pôsobnosť a porobiť si iné národy a práve preto e, Európska unia nesmie stiahnuť alebo zrušiť embargo, pokiaľ ide o zbranie, e, ktoré sa týka Číny. E, spomenula sa tu, spomenul sa tu výraz genocida v súvislosti s poslednými udalosťami. To je možno trochu prehnané, ale aby teraz Čína kvôli tomu sa stiažovala, že my nejakým spôsobom zasahujeme do ich vnútorných záležitosti. To iba nám hovorí, ako veľmi tradične a zastarale e, títo ľudia vnímajú e, svet a zahraničné politické záležitosti. Viete, že teraz e, už môžeme si komunikácie posielať z Pekingu do Bruselu za jednu sekundu a nie v takomto modernom svete je dôvod pre to, aby sme my nejakým spôsobom tlačali ľudské práva, aby sme mali islamofóbiu aby, alebo iné prejavy e, na, e, nenávisti. E, Čína potrebuje, aby mladí ľudia pracovali a máme to tak ako v meste Urumky aj my v Európe poznáme tieto, tieto pocity alebo tieto potreby. Aj tam potrebujú ľudia ochranu eh, ekonomických migrantov a takisto potrebujú chrániť etnické menšiny. A to platí aj u nás v EÚ, aj o Ujguroch v Číne. A tu vidíte, máme práve úlohu pre nás. My vieme, že demokracie čím sa stávajú eh, relšími, tým viac sú ochotné ľuďom eh, dať autonómiu. A väčšinou v tejto oblasti e, najväčšie problémy aj v Európe sú v tých krajinách, ktoré sú ešte relatívne nedávno stali teda demokraciami, ako napríklad Španielsko alebo Maďarsko. My musíme aj iným krajinám teda pomôcť, eh, tak ako sa rozvíjajú ekonomicky, aby aj sa stávali zrelšími spoločnosťami. A máme na to nástroje napríklad Erasmus Mundus, pani komisárka hovorila o výmene medzi ľuďmi. To všetko sú príklady toho, akým spôsobom Európska únia môže zohrávať pozitívnu úlohu v spolupráci s Čínou smerom k dosiahnutiu týchto cieľov. Ďakujem pekne pán poslanec Watson a teraz ešte za zelených pani Helga Trubel, nech sa páči. Pán predseda, pani komisárka, Chcem povedať, že odsudzujeme násilie na oboch stranách, na strane Chan, Číňanov aj Ujgurov a ľutujem všetky nevinné obete. Ale to nie je konflikt, v ktorom by bola rovnováha síl. Ujgurovia sú utlačaný národ, ktorý počíta 9 miliónov. Je to výsledok zlyhanej e, menšinovej politiky v Číne, Neexistuje harmonická spoločnosť, ako tvrdí komunistická strana Číny. Čínianie v ujgurskej oblasti nie je ani kultúrna autonómia, ani na úrovni Tibetu, nie je tam ani samospráva, i keď sa tento región tak nazýva. A čo je rozhodujúce, mladá generácia nemá žiadne rovnaké spoloče, sociálne alebo e, hospodárske práva Komunistická strana Číny pozná len jednu vyhražku, jednu výčitku a síce, že ide o kriminálny separatizmus. Každý, kto bojuje za ľudské práva a demokraciu v Číne, sa vystavuje riziku, že ho nazvu separatistom alebo zločincom. Ale dámy a páni, ľudová republika Číny si musí uvedomiť, že len zabezpečenie menšinových práv jej dáva skutočnú šancu na vnútorný mier a pokoj. Len keď budú, všetky, e, budú mať všetci rovnaké práva, len potom bude Čína kráčať cestou mierového vývoja a dožije sa celkového uznania. A na záver ešte k švedskému predsedníctvu. Áno, je to správne, máme záujem, záujem na strategickom partnerstve s Čínou v oblasti environmentálnej politiky, v zahranično-politických otázkach, ale nemôžeme ľudské práva a kritiku ľudských práv v Číne obetovať strategickým úmyslom. Naša strategická politika voci Číne musí sebe obsahovať aj jasné slova, ktoré sa týkajú menšinovej politiky a porušovania ľudských práv v Číne. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Trupel. Teraz e, za ECR pán Tenok, minútu a pol. Ujguri už dlho žijú v tejto krajine, sú väčšinou islamského vierovýznania, ale v posledných rokoch e, sa to tu radikalizuje a je tu istá väzba s Al-Qaidou. Čína nikdy netolerovala vlastné minority, ale e, súhlasím, e, že Ujgurovia predstavujú istú hrozbu a ja som e, chcel, aby sme zakázali e, front za oslobodenie už pred pár rokmi, takže nemôžeme ospravedlňovať ujgurských teroristov. E, niektorí dokonca boli väznení na Guantanamo Bay, pretože šíria nenávisť my sa znepokojujeme situáciou ľudských práv v Číne a ja som priateľ Tajvanu, ale EÚ e, musí presadzovať politiku jednej Číny, aj keď e, Tajvan a Čína je súčasťou Číny. Napriek tomu by sme nejakým spôsobom nemali e, podporovať odlúčenie tejto provincie Xinjiang. Dôležitým aspektom je kontroverzne partnerstvo Číny v, s niektorými moslimskými krajinami v Afrike. A taktiež turecký premiér Erdogan označil túto, toto násilie ako e, genocídu, ale pritom jeho vlastná krajina neuznáva arménsku genocídu. E, odvoláva sa na panturecký nacionalizmus, ale to je taktiež pokritické, keď sa pozrieme, ako Turecko zaobchádza so svojimi menšinami, hlavne Kurdami, na východe Turecka. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Tenok. Teraz v mene E FD, pán Belder, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vo vnútri aj mimo provincie Xinjiangu sme počuli výzvy na, k džihadu, takže možno, že hrozí prelevanie krvi na čínskom území, e, hrozí tu e, vyostrenie, náboženský rozmer zohráva dôležitú úlohu. Kresťania sa zaviazali k spravodlivosti a mieru v provincii Xinjiang, ale pritom čínske úrady používajú nátlak. Vláda vedie celú kampaň voči miestnym kostolom aj kresťania tu boli zatknutí, niektorí ešte stále sú držaní na tajnom mieste a e, viacerí Američania e, jednoducho zmizli. Chcel by som, aby sme zakročili u čínskych úradov, aby zaručili slobodu vierovýznania v Číne. a Peking musí sa snažiť vytvoriť harmonickú spoločnosť a zabezpečiť slobodu všetkým vierovýznamňa. Ďakujem pekne, pán Belder. Teraz prejdeme k ďalším vyjadreniam na dve minúty pani Andrikiene. Nech sa páči najskôr. Vážený pán predseda, pani komisárka, násilie, mnohé obete, stovky mŕtvych a zranených v Číne a hlavne v provincii Xinjiang. Toto boli eh, hrozivé správy spred pár dní bol tu úplne zablokovaný internet, čiže boli eh, stiažené komunikácie z tejto oblasti. Keď sa pozrieme na to, čo sa stalo v Tibete minulý rok, eh, v nedávne udalosti v Sintianku by mali nás eh, všetkých upovedomiť o politike Číny voči národnostným menšinám eh, odkaz Ujgurov je taký, že takáto politika zlyhala, že čínska vláda to musí pochopiť a snažiť sa nájsť riešenie. 8 miliónov eh, Ujgurov v tejto provincii sa už dlho sťažuje na zaobchádzanie centrálnej čínskej vlády a nedávno počas e, rasistických e, útokov neboli dostatočne chránení Ujgurovia a nejako to nesúvisí s vojnom proti terorizmu e, ten kontroverzný pojem, ktorý používa čínska vláda ako zdôvodnenie represálií e, voči Ujgurom v provincii Xinjiang. Fakt, že prezident Číny Hu Jintao e, odriekol účasť na samite G8, aby sa mohol vrátiť do Číny, svedčí o tom, že čínska vláda si uvedomuje, že napätie v tejto pre- provincii nie je iba izolovaným incidentom. E, nemali by sa snažiť nájsť riešenie prostredníctvom útlaku, treba sa skôr snažiť konať pozitívne a reagovať na sťažnosti Ujgurov. Hlavne ak Čína chce naozaj e, pôsobiť zrelo a vytvoriť harmonickú spoločnosť. Takže plne podporujem stanovisko EÚ, tak ako to vyjadril súčasný predseda rady Obraťme sa na čínsku vládu, aby zaručila slobodu slova, vierovýznania a taktiež právo na mierové protesty. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalšou rečníkou je pani Veronik Dekajzer na dve minúty. Bol tu, boli tu rázne e, kroky čínskej vlády, 186 oficiálne obetí, ale krv tečie ďalej. Ukazuje sa to ako obyčajný interetnický konflikt medzi Čňanmi a Ujgurmi, ale e, je to výsledok represívnej politiky Číny v tejto provincii. Táto provencia je strategicky dôležitá, ale ťažko sa kontroluje. Je to miesto tranzitu, je tam mnoho e, nerastného bohatstva, aj ropy, takže je to mimoriadne dôležité z hľadiska energetickej budúcnosti Číny, ale e, bývajú tu mnohé nečínske etnické skupiny a najdôležitejšou sú Ujguri. E, tvoria zhruba 50 obyvateľstva a väčšinou ide o turkofónnych sunnických moslimov a už 10 rokov sú diskriminovaní, hrozí hrozí im e, asimilácia a zánik, identita e, možno zanikne. Čína v 80. rokoch postupovala liberálne voči nim, ale potom sa to e, potom pritvrdili a Ujguri sa začali ozývať. No a Čína potom sa tvárila, že boje proti terorizmu a extrémizmu. V 2002 Amnesty International byla na poplach. Po Tibete bude Xinjiang. E, nenasilná politika zlyhala a teda ujgurskí separatisti sa snažia nejakým iným spôsobom dosiahnuť svoje e, e, žiadosti ale nemôže Čína e, opakovať prelívanie krvi. Musí chrániť svoje etnické menšiny a je, čínska ústava, ako aj zákon z 84. ju k tomu zavezuje. Bude Európa naďalej zatvárať oči a bude iba odsudzovať represálie a poukazovať na to, že politickí väzni nemajú slobodu. Ľudské práva v Číne sú etickým problémom, takže naozaj musíme povedať Číne, aké má e, záväzky vo vzťahu so svojim obyvateľstvom Takže čakáme tu na silné gesto švedského predsedníctva. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Poreba. Pán predseda, e, protesty v Činčangu nám znovu ukazujú, aký je charakter práce úradov a orgánov v Číne. Najmenej 180 ľudí bolo zabitých a 1800 zranených a Európsky parlament musí odsúdiť tieto akty. A v tomto prípade nesmieme zabúdať na to, že sila štátu bola použitá na potlačenie Ujgurov. My v Európe E, vychádzame z kresťanských hodnôt a nesmieme zabúdať na kresťanské spoločenstva inde vo svete. Kresťanská komunita žije aj v Číne, je ich 30 miliónov. A preto musíme pamätať, že títo ľudia sú prenasledovaní, mučení a vraždia ich komunistické úrady v Číne. Čínsky režim si uvedomuje, že kresťanská viera je o slobode a preto ju chcú, chcú potlačiť. Avšak počet stúpencov kresťanstva každoročne rastie. Čínske úrady musia pochopiť, že Čína sa stane skutočne modernou krajinou vtedy, keď začne presadzovať toleranciu a slobodu Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán posol, dve minúty. Dnešná debata znovu potvrdzuje, že rada je slabým miestom EÚ. Tento parlament má veľmi jasné stanovisko v otázke ľudských práv a komisia sa cez Lady Ashton tu na veľmi jasne vyjadrila. Od rady som počul len to, že obe strany treba odsúdiť za násilie. Samozrejme, že treba odsúdiť aj ujgurské násilie, ale dá sa dať do jednej rovnici to, keď komunistická diktatúra, ktorá sa nič nepoučila z masakru na námestí Nebeského pokoja, potláča celé národnostné skupiny, národy, vedie e, presídlovaciu politiku, cielenú presídlovaciu politiku. Možno toto porovnať s takýmito situáciami, s takýmito výbuchmi, ktoré potom prezentuje len číska e, propaganda bez medzinárodného vyšetrovania? Ja si myslím, že nie. Je to, čo chcú Ujguri naozaj separatisti, keď dom horí a ja z neho chcem utiecť? Je to separatizmus, keď som neprávom zavretý vo väzení a snažím sa z neho utiecť? To nie je separatizmus, to je vyjadrenie vôle žiť a keď Ujgurom v Číne dajú priestor, kde majú žiť v slobode a dôstojnosti a samostatnosti v svojej vlasti, tak to už nebude ani separatizmus, nebude existovať separatizmus. Toto je jediná metóda proti separatizmu. Ujguri nie sú menšina, sú to národ, tak ako Švédi, je len menší ako Číňania, ale za to musí byť v nepráve len za to, že je menší a musíme sa skloniť pred silou len preto, že je väčšia. Ja si myslím, myslím, že nie. A preto máme my ako Európska únia veľký záväzok, povinnosť Mali sme v Mnichove, v Mnichove sedí ujgurský kongres, v Mnichove sme mali vola kedy Rádio Slobodná Európa a my sme teraz hrdí na to, stále sme hrdí na to, že sme boli hlasom slobody a som presvedčený, že raz budeme hrdí aj na to, že sme boli centrom slobodných Ujgurov a ja dúfam, že jedného dňa všetci Ujgurovia budú môcť požívať túto slobodu. Ďakujem veľmi pekne a teraz pani Gepard. Pán predseda, milí kolegovia a kolegyne, jednu vec treba jasne povedať. V Číne máme jednotný systém a ten nechceme ani nejako nechať skolabovať. My rešpektujeme čínsky systém, avšak to neznamená, že tento systém že táto jednotnosť, prepačte, že táto jednotnosť Číny sa musí narušiť, ale neskecajte medzi tým, počúvajte ma. Takže jednotný systém Číny, to rešpektujeme, ale to neznamená, že by sme tú rozmanitosť národov v Číne nemali rešpektovať. A to je presne to, čo žiadame ako sociálni demokrati. My chceme, aby ma aby občianske práva, ľudské práva, sloboda ľudí v Číne boli rešpektované. Chceme, aby bola rešpektovaná sloboda prejavu. Chceme, aby sa novinári mohli slobodne pohybovať, aby mohli e, e, referovať o tom, aká je skutočná situácia. A to je to, čo chceme. A jednu vec hovoríme jasne našim kolegom v Číne. A síce, že my od nich očakávame, že to, čo je pre nás nejakou zásadou, bude aj zásadou v Číne. A síce, že ľudské práva sú univerzálne práva. A to, čo nám politici stále hovoria, že nechajte nás najprv vyriešiť sociálne problémy a potom môžeme hovoriť o ľudských právach, to je nesprávna cesta. Musí to ísť presne naopak. Najprv ľudské práva a potom sociálne práva, pretože to je spolu spojené, to sa nedá odčleniť a preto som aj veľmi skramaná, pán Bild, z toho, čo ste povedali, pretože z vašich slovo, slov sa dalo vyčítať, že nechajte nás spolupracovať v ekonomike, to je jedno najvyššie prikázanie, to je to, o čo nám ide a nič iné nás nezaujíma. To nie je spôsob prístupu, ktorý potrebujeme to nie je prístup, ktorý chceme vidieť. To nie je ten prístup, že najprv musíme mať spoločnú základňu pre prácu a potom na tomto základe môžeme budovať našu spoluprácu. Samozrejme, že my chceme spoluprácu, ale nie na akomkoľvek základe, ale na správnom základe, základe ktorý rešpektuje ľudskú dôstojnosť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Deva, minúta, pán predseda. Pán Karl Bild e, e, študoval v Amerike a teraz e, tu povedal a hovoril, že verí na hranice národných štátov, ako sú definované OSN. A preto budeme proti násiliu všade vo svete, či už je to Sri Lanka, kde som sa ja narodil, alebo v Indii, v Španielsku, v Číne. Samozrejme, ja lutujem, že v Číne, ktorá je dôležitá krajina pre EÚ, došlo k k e, e, zraneniu z 1680 ľudí a úmrtiu 184 osôb. Ľudia, ktorí e, zahynuli, boli Číňania a Ujgurovia. Je to ale odsúdania hodné. Nesmieme to podporovať ani vonkajšie síly, ktoré sú fundamentalistické alebo separatistické. Tie by mali byť súdené na medzinárodnom súde je to záležitosť na vyšetrenie pre čínsku políciu a máme im to nechať. My žijeme v malom svete, musíme žiť. EU je jasným príkladom toho. Podpora separatizmu kdekoľvek vo svete je cestou do pekla. My nemôžeme bojovať za jednotnú Európu doma a potom podporovať rozpad Číny v zahraničí. To je, ako hovorím, cesta ku konfliktu a do pekiel. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec. A teraz prechádzame na e, časť rozpravy každý aj. Neviem teraz, ako to povie po grecky, ale každopádne po grecky, aj po slovensky je to catch the eye. A teraz e, náš prvý kolega, pán Štrobor. Ďakujem pekne. Otázka je, kde sa teraz nachádzame budeme teraz podporovať Čínu, alebo Tajvan, alebo Ujgurov, budeme e, nejakým spôsobom podporovať najľahšiu e, e cestu, ktorá je pred nami, teda tú biznisovú. Budeme sa snažiť e, podporovať kultúru, slobodu, takže čo presne budeme my podporovať, to je tá otázka. Pozrieme sa najprv na e, dejiny niektorých východoeurópskych krajín, ktoré žili počas komunistickej diktatúry, alebo teda pod komunistickou diktatúrou, kde ženy a deti boli e, vo väzniciach. Takže o čom teraz hovoríme? O skutočnej autonómii, hovoríme o útlaku, hovoríme o nejakých iných spôsoboch života. Musíme sa pozrieť na to, akým spôsobom sa Ujgúri e, zneužívajú a musíme sa pozrieť aj na právo sebaučenia národov. Ja si myslím, aspoň z môjho pohľadu, e, a dúfam, že to je teda jasné aj mojim e, kolegom, že musíme ukázať, e, dať istý príklad, pokiaľ ide o slobodu a ľudské právo, pokiaľ ide o sebaurčenie a autonómiu. My musíme byť tá komunita, ktorá dá príklad aj ostatným e, krajinám a to platí aj pre, aj pre tie členské štáty, ktoré iba teraz vstúpili do Európskej únie, pretože práve tie mám na mysli. Teraz pani Boskor, nech sa páči, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som chcela povedať jednu vec. Ja som si vypočula e, tie úvodné poznámky zo strany Rady aj komisie a tam som vôbec nepočula slovo Ujgur, že by zaznelo. A pritom hovoríme dnes práve o Ujguroch. E, veľa Ujgurov bolo zabitých a ešte oveľa viac z nich bolo zranených. A Európska únia e, vždy podporuje ľudské práva, občianské práva, právo na mieru milovnú e, demonstráciu a tak ďalej. A všetky tieto práva boli v Číne porušené. Samozrejme, v úvode sa spomínali iné, iné dôležité body, ale ja by som e, sa chcela spýtať aj pána Bilta, aj e, pani komisárky, či pripravujú nejaké konkrétne aktivity, opatrenia e, krátkodobého charakteru. Teraz pán Buterhov, nech sa páči jedna minúta. Äh, Ďakujem, pán predseda, za slovo. Túto diskusiu vedieme na základe univerzálnych ľudských, univerzálnosti ľudských práv, ako aj na základe potreby globálneho partnerstva. Hovorilo sa tu o harmonickej spoločnosti, to je heslo komisie strany Číny, ale to je viac, to je hlboká nádej čínskeho ľudu že do sa dosiahne harmonická spoločnosť, ktorá nie je identická so zakrytím, zamaskovaním autoritatívneho režimu. A ja si myslím, že by to mohlo byť našou úlohou pomôcť čínskemu ľudu pri realizácii harmonickej spoločnosti. Po, partnerstvo si vyžaduje aj jasnú reč. A keď hovoríme o Tintiang, tak slovo Ujgurovia by sa tam malo aj spomenúť. Avšak jasné slovo je viac ako je niečo iné ako duch konfrontácie. Konfrontácie by sme sa mali vzdať. A ešte posledná poznámka k pánu Posultovi. Ten hovoril o separatizme, ale neviem, pán Posult, alebo viem, že vaša bavorská strana asi o tom niečo vie, si myslím, ale my by sme mali podobne ako pán Bruk hovoriť o pokračovaní politiky jednotnej Číny. Ďakujem. Stevenson, ja na to. Ďakujem pekne, pán Stevenson, jedna minúta. Ďakujem, pán predsedajúci. Bola by veľká chyba, keby sme Čínu dali do tej istej e, kategórie e, v dnešnom, e, dnešnej rozprave, ako, ako to bol v prípade Iránu. My samozrejme máme veľmi dobrý vzťah s Čínou a treba dávať veľký pozor na to, aby naše diskusie, pokiaľ ide o to, čo sa stalo nedávno v Urumky, aby naozaj to vychádzalo z faktov. To, čo sa stalo e, v 5. júla e, v Urumky obsahovalo aj dopred e, pripravovaný útok na etnických činárov v meste zo strany Ujgurov. Ako dobre vieme, niektorí z obyvateľov, niektorí z Ujgurov v meste Urumky sú islamisti, extrémisti, separatisti, ktorí chcú samostatný štát a väčšina ľudí, ktorí zahynula v týchto nepokojoch, boli etnickí Číňania. A veľmi správne čínska vláda zareagovala tým spôsobom, že tam poslala policajtov, vojakov a zabránila potom aj odvetným útokom zo strany hanských Číňanov alebo teda tých etnických Číňanov na Ujgorov. Čo iné ešte mohli urobiť? Takže keď chceme kritizovať, tak prosím vás, vychádzajme z faktov a nehovorme, nehovorajme nespravodlivým spôsobom čínske orgány. Ďakujem a ešte pani Lising, jedna minúta. Ja si myslím, že tento konflikt sa tu veľmi často ukazuje veľmi jednostranne. Môžem sa pridať tým predrečníkom, ktorí hovoria, že v súčasnosti ide veľmi často o útoky Ujgurov na hanských Číňanov a veľmi často, môžem sa teda dokončiť, ktoré sú veľmi často rasisticky motivované Napríklad som čítala interviu s Ujgurkou a Európankou, ktorá hovorí, aj vy by ste sa chceli nechať riadiť žltými komunistami. Ujgurovia aspoň v svojom regióne majú veľa privilegií. Napríklad môžu mať viacero detí, môžu praktizovať svoje náboženstvo aj počas pracovnej doby a oveľa viac. A miestni hanskí Číňania im veľmi závidia. Preto sa treba na situáciu pozerať diferencovane a skúmať príčinu a dôsledok. Niekedy sú problémy inde, než to vyzerá na prvý pohľad, alebo ako by sme to radi videli na prvý pohľad. Musíme byť opatrní pri jednostrannom zaujímaní stanovisk, musíme podporovať Číňanov pri riešení ich problémov. Jednostranný pohľad, ktorý tu často zaznieva, považujem za veľmi nebezpečný. Číňanská vláda chce zabrániť nepokojom a určite sa snaží odstrániť nedostatky v svojej menšinovej politike a ukazuje vôľu situáciu zmeniť. A tu by sme jej mali pomôcť v našej kritickej otvorenej spolupráci. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pán Bild, Saradu má slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Táto diskusia naozaj odzrkadľuje e, zložitú situáciu, ktorá je pred nami. A hovorili sme o témach, ktoré pojednávajú o rôznych systémoch v Číne. A taktiež e, dôležitosť, ktorú pripisujeme ľudským právam a potreba pomôcť, aby sa Čína uberala smerom k otvorenejšej spoločnosti, ktorá lepšie rešpektuje ľudské práva. Taktiež sa hovorilo o problémoch v súvislosti s právami menšín. To všetko sa vyskytuje v Číne, ale Čína e, nie je jedinou na svete. Aj keď ten prístup v posledných dňoch bol naozaj e, dosť násilný. Etnické násilie je vždy zlé a musíme ho odsúdiť. No a vieme podporiť len tých, ktorí sa snažia dosiahnuť zmierenie e, v tejto situácii. Takže treba jednoducho rešpektovať ľudské práva a musíme podporovať ľudí, ktorí ich rešpektujú. My z našej histórie vieme, aké sú komplikované tieto konkrétne záležitosti. Pán Dudikov hovoril o e, myšlienke harmonickej spoločnosti a všetci by sme samozrejme chceli rozvíjať harmonickú spoločnosť. Evidentne by sme mali skúmať, e, ako môžeme my pomôcť Číne rozvíjať sa smerom k spoločnosti, ktorá bude harmonická, a to pre všetkých občanov Číny. Jednoducho, tam zatiaľ nie je a, a to je zatiaľ, to je celkom evidentné. A, e, ináč by som chcel ešte poznamenať asi toľko, že v úvodnom slove pána Severína, pána Broka a pána Vocna som našiel mnoho e, rozumného, e, mnoho rozumných e, bodov, ktoré by nás mohli posunúť vpred v hľadaní toho správneho vzťahu s Čínou, k pochopeniu komplikovanosti tejto situácie. To je všetko. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem vám, pán minister. Týmto ukončujem diskusiu a prejdeme na nasledujúci bod na našom programe, ktorým je ktorým sú vyjadrenia Rady a komisie k situácii, ktorá, sa, e, ktorá vznikla v Hondurase. Takže najprv za radu má e, slovo pán minister Bild.